všetci obdivujeme vašu snahu v tomto smere. Ďakujem, pani kole- e, ďakujem kolegovia, tým sme uzatvorili rozpravu a teraz ideme na ďalšie bod programu. Odporúčanie do druhého čítania od pana Florenca odpad z elektrických a elektronických zariadení. Pán spravodajca má slovo. Je prítomný. Karl Heinz, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Chcel by som e, veľmi banálne začať a vysvetliť kolegom, o čo tu ide, keď hovoríme o odpade z elektrických a elektronických zariadení. E, mnohí e, to považujú za niečo nevýznamné, ale jedna tóna elektrického odpadu obsahuje 250 kg 1 eh, milión telefónov majú 250 kg strebra, 9 kg paladia a 9 tón eh, medie. Jedna tóna eh, mobilných telefónov, vážený pán predseda, má 15 krát viac zlatu ako hm, hlušiny. To znamená, že sú tam suroviny a takisto e, môže dojsť k nelegálnym dodávkam v Európe, kde takýto odpad e, sa presúva do Číny, Afriky, e, Indie a sa recykluje za nedodržanie štandardov. U nás sa získava 90% a v iných krajinách 80 alebo menej a teším sa, že pri určitých zásadných otázkach tejto smernice e, sme sa dohodli v tom smere, že e, týchto nelegálnych dodávok bude menej, ale je tu zase otázka, do akej e, miery sú členské štáty pripravené a zahrania tam a svoju vlastnú krajinu, či sme pripravení dať k dispozícii e, e, ľudí, aby sme presadili, e, presadili tieto pravidla na colnicách a prístavoch alebo cieľe z hľadiska zberu, títo sa výrazne posilnili vo Švedsku. 16 kg sa zbiera a krásny krajiny, odkiaľ pochádza a moje prez, prezvisko sa nazbiera 4 kg. Niektorí si myslia, že to je vynikajúca, lebo katastrofa. V mnohých e, zakladajúcich štátoch e, únie na človeka sa nazbiera 4,3 e, kg. Myslím si, že je to nezúplne voči deti. Keď vyhazujeme tieto materiály ja nemôžem ich spätne získať. Našťastie E, e, v rade e, máme dočinenie s veľmi flegmatickým orgánom únie. V spoločných rokovaniach sa neprejavila ako veľmi naklonená Európe. Napríklad, keď v Európe vyrábame nejaké žiarovky ako podnikatelia, musíme nejakým spôsobom sa postarať o recykláciu a to znamená, že 27 krát to musíme prihlásiť v 27 štátoch s tým, aby sa to vyriešilo z hľadiska e, e, e, recyklácie. To je odpudzujúca národná politika. A nezabudajme, že sú tu, môžeme mať jednotnú sadzbu DPH a nie jednotný spôsob prihlasovania na účely recyklácie. A to znamená, že podnik to musí 27 krát e, e, robiť v členských štátoch a to stojí 60 miliónov e, eur ročne pri jednom takomto konaní. To je katastrofálne. Musíme odburovať byrokraciu, ale rada v tejto otázke sedí na veľkých balíčkoch peniazí a Mm, dochádza k e, veľkým transferom, keď napríklad e, e, žiarovka prvýkrát sa predáva vo Francúzsku, potom cez obchodníkov sa dodáva do Talianska a dochádza k obrovským presunom peniazy, ktoré by sa dali zorganizovať. Pán komisár mm, Podočník, som vám osobne veľmi povďačný za to, že vy spolu so svojimi spolupracovníkmi zohrali kľúčovú úlohu pri tomto E, procese v prípade e, e, zlyhania rada sa spravila Takže napríklad moja krajina bola úplne vylúčená. Myslím si, že európska environmentálna politika, ktorá je spojená s klimatickými kritériami, pán predseda, dokonca aj v celej Európe nemohli sme e, definovať pojem e, recyklácie. Každý robí, čo chce. E, máme dobre smerovanie a mali by sme urobiť ešte veľa, aby sme získali pre túto cestu um, radu. Ďakujem pekne za trpezlivosť. Ďakujem. A teraz pán komisár Potočník v mene komisie. Poprosíme mikrofon ctení eh, poslanci. Eh, prajem vám dobrý večer. Máme pred sebou dve dôležité veci eh, na programe. Jedna súvisí s odpadom elektrických a elektronických zariadení. V prvom rade blahoželám parlamentu, najmä spravodajcovi pánovi Florencovi a tenevým spravodajcom a ich spolupracovníkom k úspechu, ktorý dosahli v rokovaniach o smernici VI Parlament a komisia e, stali e, pri sebe e, s tým, aby sme zvýšili energetickú činnosť, aby sme odborali administratívne prekážky, aby sme urobili z regulačných orgánov E, efektívny nástroj boja proti nelegálnym e, dodávkam. Do značnej miery sme boli úspešní. Som spokojný s tým, že návrh smernice v súčasnom e, znení do značnej miery splňa aj ciele komisie s tým, aby sme nadviazali na náš návrh. Samozrejme, boli by sme radi, keby toto zlepšenie sa dosahlo rýchlejšie, aby to e, zachádzalo viac, ako hovoril pán spravodajca. A som presvedčený, že tento názor zdieľate e, viacerí ale táto smernica vytvára novú dynamiku z hľadiska e, e, riadenia e, elektrického a elektronického odpadu a zaslúži si našu podporu. Aby ste mali aspoň predbežnú predstavu ohľadom zlepšení v porovnaní s existujúcej legislatívou, skúsme urobiť rýchle výpočty. Súčasné cieľy zberu predstavujú 4 kg na človeka ročne v každom členskom štáte. Keď máme 500 miliónov obyvateľov v Únii, to znamená, že členské štáty sú povinné zozbierať približne 2 milióny tón e, tohto odpadu e, z, e, z celkového objemu odpadu, teda 20 toho, čo vytvárame. V, skutočnosti niektorí zbierajú viac, pretože niektoré krajiny e, predčinia tento cieľ nové smernice e, e, nutí štáty, aby zozberali približne e, pre najmenšom 85 vytvoreného odpadu. To znamená, že do roku 2020, keď odhadujeme, že Európa nebudú vyhadzovať 12 miliónov tón ročne, mali by sme zozberať minimálne 10 milión tón odpadu. Vrátanie olova, chromu, ortute a kadmia ktoré sa budú e, spracovať e, e, environmentálne priateľným spôsobom. 10 miliónov tón vrátane zlatu, medie, striebra, platiny a ďalších vzácných surovín, ktoré sa dostanú späť do produkcie, znížia výrobné náklady a emisie. Títo vypočtu možno, že nie sú veľmi vedecky podložené, ale preukazujú, že e, sme urobili v skutku e, veľký krok e, v porovnaní so súčasnou smernicou o elektronickom odpade. Separácia tohto odpadu je nevyhnutná z hľadiska zberu. Treba zabezpečiť správne zaobchádzanie s tým, aby sme predchádzali škode životnému prostrediu a ľudskému zdraviu. Veľmi nás znepokojujú náklady tých metód, ktoré sa používajú v niektorých tretich štátoch E, e, zákonné, legitimné e, vývozy využitia týchto zariadení. V minulosti sa zneužívali na zakrývanie nelegálneho vývozu toho, čo bolo de facto odpadom a sa spracovalo za veľmi zlých podmienok. Komisia bude naďalej pracovať na medzinárodných fórach aby sme eh, predišli tomu, aby sa zneužovali legálne eh, kanály vývozu na eh, nelegálne dodávky. Dnes môžem povedať, že komisia súhlasí s textom, ktorý sa dohodol medzi inštitúciami a urobíme maximum na to, aby sme zabezpečili bezproblémovú implementáciu potom, ako sa to schváli v parlamente a v rade. Komisie pripraví niekoľko vyhlásení, E, e, v súvislosti s, týmito, s týmto schválením. Jednak ohľadom e, dizajnu výrobkov budeme hovoriť o realistickosti obdobných požiadaviek v súlade so smernicou o ekologickom dizajne, taktiež prechodné opatrenie pre členské štáty, ktoré majú určité problémy pri E, splnení e, e, požiadavek na zber by mali byť obmedzení iba vynimočnými podmienkami a toto hodnotenie musí byť objektívne, zdokumentované a overovateľné. Po tretie, tam, kde sa v texte spomínajú nanomateriály, komisia ich vníma ako materiály, ktoré splňajú definíciu nanomateriálov podľa odporúčania komisie a potenciálne rizika takýchto nanomateriálov sa budú zistovať e, za použitie nástrojev e, e, podľa príslušnej legislatívy. Po štvrté, komisia si myslí, že aby sa zabezpečila súlad so zmerou, komisia využije právomoci na výpočet podielu elektronického elektrického, elektrických zariadení, ktoré sa uvádzajú na trh a bude definovať dodatočné e, pravidla na kontrolu podľa článku 75 a 23.4, e, že to malo by byť e, v rámci delegovaných právomocí a mm, informujeme o tom, že budeme hľadať mm, nápravné prostriedky, budeme žiadať o vysvetlenie súdny dvor. Komisia taktiež pripraví mm, vyhlásenie ohľadom postupu prijatia vykonávacích aktov. Ctení poslanci, využite, E, e, elektrické, elektronické e, prístroje predstavujú veľmi dôležitý zdroj odpadu a vzácne materiály by sa mali späť získavať. Je jasné, že odpad je zdrojom a preto je kľúčom k zabezpečeniu zdrojov účinnej konkurenceschopnej ekonomiky. Áno, dobre ste počuli, nejde iba o ochranu životného prostredia, je to jedna z kľúčových e, otázok konkurencieschopnosti nášho priemyslu do budúcnosti. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. A teraz pán Ziber. Ďakujem, Ďakujem pekne. pán predseda. Dovolte mi, aby som poďakoval pánovi Florencovi aj Európskej komisii za prácu, ktorú odviedli. Ide o tzv. recast, teda prepracovania. Tá existujúca platná smernica vznikla 13 februára 2003 a vtedy vstúpila v platnosť, teda je to už takmer 10 rokov a zatiaľ sme toho nedosiahli veľa priemerne v EÚ. Karl Heinz už uviedol niektoré čísla a vidíme veľké rozdiely medzi štátmi Rumunsko 0,8 kg, Lichtensteinsku 1,4, hoci Lichtensteinsko nie sú členské štáty, tam to nefunguje, Nemecko 7,8, 4,3, Česká republika majú, majú za sebou veľké úspechy pri e, zbere takéhoto elektroodpadu. Ak nebudeme schopní e, v našej ekonomike a v našom hospodárstve mať systém recyklácie, tak výhľadovo nebudeme mať ani dostatok surovín. Európska komisia hovorila aj o ekodizajne, že aj tam bude zahrnuté povinne, aby sa využívali výrobky po tom, čo mm, vyprší jeho životnosť. Táto smernica ale má niekoľko slabín, napríklad tu chyba prepojenie so smernicou o ekodizajne a ten limit tých 4 kg takto nezodpovedá ekonomickej situácii v krajinách súčasný prístup tých 65 a potom navýšenie po prechodnom období na 85 v tom novom návrhu, to je zmysluplnejšie. Rozhodujúce bude tiež, ako štáty budú schopné vybudovať účinné e, systémy zberu. A tu naozaj záleží na členských štátoch, aby podporili <clears throat> spotrebiteľov. A sem spadá aj zodpovednosť spotrebiteľov, aby oni sami boli aktívni takže bude závisieť aj od členských štátov, ako budú tento systém zavádzať a ja sa spolieham, že komisia to bude veľmi pozorne sledovať, aby sme dospeli k tým cieľom úrovne zberov, pretože to je jediný spôsob, ako bude mať dostatok surovín pre našu výrobu a pre ochranu životného prostredia. Ďakujem, pán van Bremt. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, Julian Pinter bol vynálezcom rôznych aparátov. Koncom 20. E, rokov povedal svojmu priateľovi Kap Julietovi, ak chceš zbohatnúť, tak musíš vyrábať také výrobky, ktoré ľudia vyhadzujú. A v tom momente títo dvaja páni si neuvedomili, že boli na začiatku spoločnosti, ktorá mrhá, ktorá veci vyhadzuje do odpadu. V súčasnosti problém odpadu je naozaj obrovský. V roku 2003, keď sme sa poprvýkrát venovali tejto problematike, tak sme sa sústredili na spotrebnú spoločnosť, na spoločnosť, ktorá vyhadzuje takýto odpad, pretože to prináša znečistenie pôdy, vzduchu a tak ďalej a aj sociálne problémy s tým, že E, nebolo dostatočne dobre spracovaný systém odstraňovania tohto odpadu a tento problém je naďalej veľmi veľký, ako pani komisár, pán komisár povedal. Dodatočný problém, že mnoho kovov, ktoré obsahujú naše elektronické zariadenia, tak tieto kovy sú zácne. E, priemysel podporil vypracovanie tejto smernice a aj spravodajcovia rovnako ako komisia to potvrdili, ale nepodporujú to naši ministri, pretože Rada ministrov si myslí, že pravidlá nie sú dobré v tomto prípade. Ale my potrebujeme tieto pravidlá a chceme dosiahnuť stanovené ciele. Jasné pravidlá, exportné pravidlá, recyklovanie materiálu, hlavne v prípade našich mobilov, ktoré obsahujú množstvo vzácných kovov. Záverom Ďakujem spravodajcovi, lebo vďaka jeho veľkej skúsenosti naše druhé čítanie v parlamente išlo rozhodným spôsobom v pred v porovnaní s radou, e, ktorá sa minula účinkom. A dúfajme, že táto správa sa zajtra schváli. Ďakujem. You, Ďakujem, pán Panajotov. Господин комисар, Vážená, vážený pán komisár, pán predseda, kolegovia. Dohoda o novej smernici je výsledkom dlhých a ťažkých rokovaní medzi radou a delegáciou EP Európskeho parlamentu. Chcem sa poďakovať komisárovi Potočníkovi, za jeho pochopenie a odhodlanie. A chcem sa poďakovať e, spravodajcovi pánovi Karl-Heinz Florencovi za jeho silné vedenie a príspevok ku konečnému pozitívnemu výsledku. Táto rekodifikácia zakladá e, lepší zber e, elektrického a elektronického odpadu. Teraz len 30 celkového objemu sa recykluje podľa štandardov. Z vyšných 70% eh, končí buď na skládkach, alebo sa vyvážia z únie nezákonne. Nová smernica vytvorí podmienky pre nový spoločný európsky trh eh, pre zber a spracovanie elektrického a elektronického odpadu. Predmet tejto smernice a jej e, rozsah pôsobnosti otvorený, to znamená 6 rokov po vstupe do platnosti, teda e, v roku 2018 e, všetok tento elektronický odpad bude predmetom jej ustanovení a po roku 2019 ešte bude ambicioznejší cieľ. Podľa bude musieť zbierať 65 65 všetkých týchto odpadov, ktoré sú umiestňované na trhu. Ďalšia novinka je, že to bude podporovať e, mieru e, zberu a podporovať efektívnejšiu politiku a to vďaka mm, povinnosti, aby zariadenia, ktoré majú viac ako 400 m štvorcových, e, príjmali od spotrebiteľov ako odpad malé zariadenia na recykláciu. Dámy a páni, ja e, vidím, e, v čom je dobrá táto smernica. Je to náš spoločný úspech e, aj pre všetkých Európanov do budúcnosti. Ďakujem. E, ďalej pán Tramopoulos má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia my sme jeden krok pred veľmi dôležitou dohodou o tom, ako nakladať s elektronickým e, odpadom. Po podobných konzultáciách medzi Radou a komisiou e, sme sa dohodli na kompromisnom texte a skupina zelených to podporuje. Netreba na to radikálny prístup, e, aby sme riešili túto vec, ale je to dôležitý krok vpred. Zelení kladú veľký tlak na to, aby zvýšili mieru zberu tohto odpadu, aby e, ho zahrnuli do celkového odpadu a aby zabezpečili, že mm, títo zberatelia budú musieť e, vybrať tento odpad bez toho, aby nutili e, spotrebiteľov si u nich niečo kúpiť. A týmto aj zabraníme recyklácia vývozu do štátov mimo OECD. Čo sa týka nanomateriálov. My chceme, aby výrobcovia e, označovali prítomnosť nanomateriálov v etiketách e, tohoto elektrického zariadenia. No my sme neumožnili, aby komisia založila povinnosť e, selektívneho zberu týchto nanomateriálov. Ja dúfam, že komisia odporúči, schváli toto odporúčanie a že tým zlepšíme nakladanie s týmto odpadom a sledovanie um, nezákonných vývozov elektronického odpadu do tretich štátov. Pani Gerling? Ďakujem, pán predseda. Mm, som rada, že vás vidím opäť v predsedníckom kresle. Ja by som chcela povedať, že podľa mňa táto rekodifikácia bola navrhnutá komisiou v dôsledku zlyhania. A to bolo zlyhanie členských štátov kedy nedokázali e, zriadiť e, účinný e, systém zberu a recyklácie elektrického odpadu v roku 2008 a odtedy, pretože vtedy viac ako 80% elektrického odpadu sa buď spaľovalo alebo ukladalo na skladky, alebo nezákonne vyvážali a to nebolo dostatočné a s tým všetci súhlasíme a je vidno veľký prínos zelených, no ja by som rada um, ehm, povedala, že úspechom e, to je hlavne vďaka Karl-Heinz Florencovi. Takže tu máme teraz zmeny, ktoré vítame, no musíme zabezpečiť, že budú prispievať k zlepšeniu situácie. Ciele zberu sa značne upravili aj čo do metodiky, aj ambície. Niektoré členské štáty e, dostali viac času a to schvaľujem, pretože ak chceme s nimi pracovať, musia budovať účinné systémy, a som rada, že členské e, štáty si zachovali značnú kontrolu nad všetkými aspektami, osobitne finančnými. A hlavne e, vítam um, snahu vyhnúť sa povinným poplatkom alebo zvýšeniu nákladov pre obce. No, myslím si, že a dúfam, že členské štáty budú môcť recyklovať a využívať odpadu nie, osobitne v tomto uh, náročnom ekonomickom prostredí a musia preto mať možnosti a e, príležitosti, aby tak robili a členské štáty teraz majú prúžny rámec, ktorý veľmi e, ťažko budú e, dokázať plniť a teraz je lopta na ich strane. Ďakujem za e, vaše milé slova. Som rád, že mám podporu vašej skupiny a e, ďalej vystúpi pani Wills. Schon seit langem leben die už eh, dlho eh, eh, žijú mm, priemyselné štáty na svoje pomery a je mm, známe, že môžeme si to dovoliť, pretože to robíme na úkor mm, chudobných štátov. My sme teda súčasťou tohto problému a e, rozhodujúce je ten otvorený rozsah pôsobnosti. Ja si myslím, že e, toto by mal byť e, ten správny prístup pri všetkej ekologickej legislatíve a ja som rada, že je tam cieľ zberu 85%, pretože rada sa tvrdohlavo zasadzovala o nižšie ciele zberu a e, parlament musí e, na to tlačiť, pretože len keď e, zákonodárca zvýši tempo, tak potom sa bude mm, investovať do ekologicky priaznivých technológií a mm, inovácií. Chcem povedať, že je správne, že solárne moduly neboli e, vyňaté z e, tej smernici a bolo správne e, sa nespoliehať na mm, usmernenie od výrobcov. Myslím, že príliš predtým sa parlament často prispôsoboval a ustupoval pred tlakom výrobcov. Myslím si, že toto je teraz nástrojom, kvôli čomu sa zdráhame. Ja si myslím, že je nutne, nutné, potrebné, aby staré zariadenia, ktoré obsahujú nanomateriály, sa spracovali oddelenie. No ide o to, aby e, komisia sa zasadila o to, že v budúcnosti e, sa to má naplniť, ale e, táto formulácia nie je veľmi hodnotná a moc platná, pretože nanomateriál môžu byť nebezpečné pre ľudí aj životné prostredie. Pri niektorých sú silné náznaky, že sú škodlivé pre zdravie a ja žiadam komisiu, aby urobila mm, presné sledovanie a preskúmanie nanomateriálov, ak sa ukáže, že e, e, mm, niektoré produkty sú nebezpečné, tak nemôžu ísť na trh a zároveň e, sa teším z týchto výsledkov a mm, parlament trval na svoje stanovisku a to sa aj ukázalo ako dobre pri rokovaniach s radou. Ďakujem, pán Rossi má slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Smernica stanovuje pre členské štáty, aby robili sperovaný zber elektroodpadu a tiež recyklovanie. Dohoda s radou chce znížiť administratívne náklady, ktoré vyplývajú z registrácie a má to ísť na náklady výrobcov mali, bo, malo by sa používať znovu využívanie týchto výrobkov o 5 s povinnosťou e, zberať 10 e, e, výrobkov od z tých predavačov v, v prípade mm, supermarketov, ktoré majú určitú plochu. Som rád, že sa vzali do, do úvahy aj národné požiadavky, pretože separovaný zber má platiť aj pre malé obchody, ale aby to fungovalo, členské štáty nemôžu umožniť neautorizovaným zberateľom alebo tým, ktorí zberajú, aby e, prijímali elektroodpad, ktorý už nefunguje. A teraz pani Gardini, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hovoríme o veľmi citlivej a dôležitej téme, ako správne pripomenul pán Florenc. Hovoríme o nebezpečných a znečistujúcich materiálov, o materiáloch, ktoré sú možno nebezpečné aj pre zdravie ľudí, ale je tu aj veľká možnosť, ako znovu využívať druhotné suroviny, hovoríme o vzácných kovoch a tak ďalej, napríklad indium, ktoré stojí tisícky eur e, za kilo ale to, čo hovoril pán Florenc, spomenul moju krajinu. Áno, je pravda, že nemáme dostatočné úrovne recyklácie, tak ako v Severnej Európe, ale aj tak robíme obrovské úsilie a obrovský pokrok za posledné roky. Keď sa pozrieme napríklad na severné oblasti Taliansko, tam sú vysoké e, Um, percenta separovaného zberu. Napríklad v oblasti Veneto máme veľmi dobré výsledky 5,51 kg na osobu alebo 7,36 alebo Emilia Romáňa. 100% obyvateľov má pokryté tieto možnosti na separovaný zber, takže Trend je veľmi pozitívny a za posledný rok sme o 27 zvýšili separovaný zber, takže by sme mali pozitívne vyhodnotiť to, čo sa už urobilo a pochopiť, že cesta, ktorú sme začali, je správna a musíme spustiť významnú informačnú kampaň medzi občanmi a musíme posilniť všetky tie štruktúry, ktoré sú už aktívne a možno aktualizovať aj údaje, aby sme dosiahli ten pozitívny vývoj. Ďakujem za pozornosť. Pani Sarbu. Ďakujem veľmi pekne. E, táto e, smernica e, hovorí o zdroji odpadov, ktorých objem počas platnom čase sa zväčšuje. Okrem toho ide o veľmi nebezpečný odpad, e, e, ktorý e, častokrát sa dostáva do skladok a vypúšťa toxické látky. Návrh komisie zvýšiť mieru zberu môžeme iba uvítať, avšak situácia v jednotlivých členských štátoch nie je rovnaká a toto treba zohľadniť, aby táto legislatíva bola účinná a ľahko realizovateľná v Rumunsku trh s elektronickými výrobkami nie je e, saturovaný. To znamená, že nemáme až tak e, veľa odpadu e, tohto druhu ako v ostatných členských štátoch a pre nás by bolo dôležité, aby sme získali viac času na prispôsobenie sa na ambiciozne cieľe podľa nových pravidel. Zvýšenie miery zberu počas 7-ročného obdobia poskytuje určitý manevrovací priestor, i keď to nie je dokonalé. A vo všeobecnosti tento kompromis predstavuje určitú rovnováhu medzi veľmi ambicioznými cieľmi a realistickými lehotami, e, v rámci ktorých sa majú naplniť. Ďakujeme e, spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za odvedenú prácu počas veľmi zložitých rokovaní s radou. Ďakujem. Ďakujem. Peter Líze. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Chcel by som e, uh, úprimne blahoželať Karlovi Hensovi. E, e, to bolo e, skutočne Herkulesová práca počas troch rokov. Môžem iba zopakovať to, čo hovorili kolegovia a kolegyne. Je to malá vec, ale veľmi dôležitá pre občanov. Ide o napríklad úsporné formy energie ako veterné, to je 80% úspory, ale musíme E, e, ťažko sa to však e, mení. Napríklad ako teplomer, ktorý sme... A, je tam veľa ortúte, ako v teplomerách a s tým v poslednom čase občania mali problémy. Napríklad u nás v krajine E, e, častokrát nám hovoria, že aby sme tieto zelenie donesli e, do zberného dvoru v útorok večer a kto z pracujúcich má v tom čase možnosť tam prísť. To musí byť priateľsky sformulované voči občanom s tým, aby takéto energetické nástroje brali späť v obchodoch alebo iné riešenie. Ďakujem e, e, spravodajcovi a tieňovým spravodajcom, že presadili záujmy občanov e, s tým, aby sme zjednodušili návrat takýchto zariadení, aby sa odborne likvidovali. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Merkis. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Poprvé, gratulujem spravodajcovi pracoval skutočne vynikajúco a tá práca vôbec nebola jednoduchá. Môžeme skonštatovať, že vlastne zlato leží na uliciach, lebo sa vyhadzuje a že mrháme vzácnymi kovmi. A v takejto krízovej e, dobe si to nemôžeme dovoliť. Elektronické zariadenia, mobily, elektrické obvody sú plné e, surovín, ktoré by sa mohli znovu využiť. A to by sme mali dosiahnuť prostredníctvom tejto smernice recyklovania a separovaných zber, ale nie len to. Ak e, niekto rozloží nejaký aparát a nejaký like, tak e, dosiahne menej, ako keď to urobí odborník Chceme, aby tieto zariadenia a výrobky boli dobre recyklovateľné potrebe. Chceme recyklovať, ale potom tie suroviny znovu využívať. A to nemôže e, robiť ktokoľvek. Nemôžeme hovoriť len o tom, že znovu získame e, tieto e, zariadenia, ale musíme hovoriť o odbornom rozložení alebo rozklade týchto zariadení. Przede wszystkim chciałabym podziękować... Pani Hibner, ďakujem pekne. V prvom rade by som chcel poďakovať kolegovi Karlovi Heinzovi, Florencovi, ktorý odvedol uh, v skutku uh, skvelú prácu. Všetko, čo urobil v súvislosti s touto správou, uh, si vyžadovalo veľmi veľkú dôkladnosť a účasť na viacerých e, e, zasadnutiach, e, rokovania s viacerými subjektmi. E, bohužiaľ, e, e, v tejto téme prevladali e, rôzne názory, ale všetkým nám išlo o jedno, aby sme znižili objem elektrického elektronického odpadu, ktorý sa hromadí v Európe. Tento materiál je obzvlášť dôležitý, pretože hovorí o tom, ako by sme dokázali šetriť zdroje a zároveň, e, e, aby sme e, maximálne široko využívali elektrický a elektronický odpad. V Európe máme problém pri získavaní surovín potrebných na výrobu elektrických a elektronických zariadení. A to by sa dalo urobiť na základe využívania Eh, odpadu, mm, ktorý netreba ukladať do skladok, ale eh, príslušné materiály treba spätne získavať z odpadu. Mali by sme taktiež predlžiť obdobie eh, používania elektrických a elektronických zariadení. Častokrát meníme zariadenia na nové modely. Taktiež treba využívať osvedčené postupy v Európe a napokon postihy predstavujú poslednú úroveň pri realizácii práva. Skúsme, skúsme sa na to sústrediť. Finally... Ďakujem. A napokon pani Ökeny. Merci, Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, Veľmi dlho Európania vyrábali odpad bez toho, že by sa starali o ich recykláciu na konci ich životnosti. A ešte aj teraz veľmi málo európskych občanov uvažuje nad recykláciou elektrozariadení. Napríklad, keď som chcela minulý víkend vrátiť e, moju elektrickú zástročku v obchode, tak ten predávač vôbec nevedel, čo, tam, čo s tým mal robiť. Našťastie jeho nadriadení vysvetlil, že v obchode existuje ten zberný bod k dispozícii klientov a predávač na to prišiel promptomente ako ja. Teraz je to 33 takéhoto elektroodpadu, ktorý sa zbiera, separuje správnym spôsobom. Ja budem hlasovať za text, ktorý bol tvrdo vyrokovaný mojim kolegom Florencom a ja gratulujem k jeho vynikajúcej práci za posledné mesiace. Gratulujem mu preto, pretože si že pretože stanovil cieľ pre každý členský štát o zníženie elektroodpadu, e, ktorý vznikne na území každého členského štátu a práve dáva aj prostriedky každému členskému štátu, aby to dosiahol tým, že sa posilňuje princíp e, e, vytvárania zberných miest. Smernica by malo e, zmeniť a posilniť postoj európskych občanov. Drahí občania, trieďme, trieďme, nič to nestojí, je to dobré pre planetu aj pre budúce generácie. A pán predsedajúci, gratulujem vám k vašmu zvoleniu a požiadala by som vás, aby ste aj vy sa podielali na zvýšení energetickej účinnosti, aby sa menej používala klimatizácia. V tejto sále je zima a energetická účinnosť znamená aj to, že iným spôsobom bude fungovať klimatizácia a bude primeranejšia teplota v tejto sále. Um, no. Vedeli by sme si poradiť s jednou komorou. A teraz postup, e, keďže teda aj pán Mikolášik, nech sa páči. Thank you. Mr. President. E, rád by som chcel v prvom rade poblahoželať e, nášmu kolegovi

ktorý má potenciál veľkého rastu v EÚ. Odhady pre 2020 je to niekoľko miliard tón. Ja oceňujem túto smernicu a zdôrazňujem potrebu investovať do recyklácie prvotných surovín a e, vzácných surovín, pretože recyklovanie e, takýchto materiálov, ak sa nebude robiť odborne, môže byť nebezpečné a znečistujúce. Hovoríme o výrobkoch, ktoré môžu byť nebezpečné pre životné prostredie. Hovoríme napríklad o ortuti, e, ktorá sa používa v niektorých prístrojoch. 33 elektroodpadu sa zberá a separuje. Veľká časť tohto odpadu by sa mala e, spracovať a recyklovať v EÚ, ale ne, a niekedy sa dokonca tento odpad zasiela do tretích krajín a niek tam sa tie vzácne kovy zre spracovávajú. Ďakujem veľmi pekne. Európa ešte stále vyhadzuje odpad k svojim susedom a napriek nariadeniam ešte hm, stále znečistujeme Afriku a je to skutočne veľmi jedovatý prúd odpadu z Európy. Je to nemorálne z dvoch príčin finančného a a morálneho z finančného, pretože väčšina chemikálií, ktoré exportujeme, boli do Európy dovezené a zaplatili sme za ne veľa peňazí. My plitváme tým, čo by sa malo opätovne využívať, ale rovnako environmentálne, pretože tieto krajiny nedokážu znášať naše odpady, no a preto e, sú ničené e, veľké prírodné oblasti, alebo sa zraňujú tiež e, obyvateľia. Ja. Naše snahy už mali prísť dávno, ale nebudú nič hodné, ak nezastavíme vývoz odpadu. Držíme to sami sebe, ako aj našim susedom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Solník, nech sa páči.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 No, bude mať čas a prispôsobiť sa na, na zavedenie. Je to veľký úspech, to už bolo povedané, je veľký úspech, ktorý na veľkých trhoch musí sa zriadiť na tých, kde sa zhromažďujú tieto produkty. A to je veľký pokrok. No ja sa teším, že tieto pravidlá boli už prijaté a polské predsedníctvo a Európsky parlament vyrokovali kompromis, ktorý je dobrý, nové predpisy budú chrániť lepšie, lepšie obyvateľov, no a rovnako aj výrobcovia z toho budú profitovať, pretože to bude znamenať nižšiu administratívnu záťaž. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kerbrandy. Eh, voorzitter het is eh, begin januari en het seizoen is begonnen. ďakujem veľmi pekne je 10. január a sezóna už začala. Sezóna, počas ktorej sa predkladajú e, výsledky e, činnosti za minulý rok a stanovujú cieľe tam budúci rok. Všetci vieme, že tieto čísla sú zlé. Hospodárska kríza, pána všade, e, čo menej sa znižuje predaj, ale ja vám poviem, že budú narastať ceny základných súrovín a to znamená, že obchodné výsledky a obchodná bilancia bude vyzerať ešte horšie. No a európske hospodárstvo e, bude ďalej klesať. My ročne vyhadzujeme stovky, e, stovky kilogramov zácných kovov, bez toho, aby sme ich opätovne e, použili. To by malo mať na rade tú najvyššiu prioritu. Avšak rada nepostupuje tak veľmi múdro. A to ukazuje eh, aj situáciu v kríze eura. Ja ďakujem komisii za vynikajúcu prácu a za eh, pokus nájsť eh, kompromis v spolupráci so spravodajcom pánom Florencom. Avšak tento kompromis nestačí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som veľmi hrdá, že Európsky parlament sa zaoberá takýmito vecami a snaží sa zabezpečiť lepšie životné prostredie a že tu požaduje prísnejšie podmienky, ako pôvodne chcela komisia. A jednoducho toto sú veci, o ktorých musíme diskutovať teraz aj neskôr. Veľmi dobré je to, že je tu snaha podporiť recycling. Je dôležité, aby sme mali efektívny spôsob opätovného využívania týchto surovín. A myslím si, že je dobré, že sa sprísňujú pravidlá pre export elektronického odpadu. Sme si vypočuli dostatočne veľa informácií o tom, že je to vlastne e, nevhodný spôsob, ako je možné ovplyvniť život a, a, a e, kvalitu života v Afrike a v iných chudobných krajinách. Dôležité je mať ciele napríklad v oblasti e, opätovného využívania malých elektrických zariadení. To je pomerne jednoduchá vec. Pevne verím, že komisia príde e, čoskoro s dobrým návrhom tejto oblasti. Ďakujem pekne. Teda Ďakujem pekne. Teraz by som e, dala rada opätovne slovo pánovi komisárovi. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Môžem poskytnúť dve krátke odpovede, jednu trochu dlhšiu, ktorá sa týka celej tej veci, ktorú, o ktorej dnes hovoríme. Poprvé, čo sa týka tých rozdielov členských štátov, musíme si uvedomiť, že skutočne veľké. Sú tam veľké výzvy a je skutočne faktom, že e, sú tu štáty, kde úroveň je nižšia, je nutné to riešiť v budúcnosti. A potom, čo sa týka nanomateriálu, chcel by som iba povedať, že Vlastne je nám jasné to, že si táto oblasť e, vyžaduje špecifickú pozornosť a toto aj budeme riešiť v rámci e, príslušnej legislatívy. E, v súčasnosti venujeme tomu dostatočne veľkú pozornosť na úrovni komisie a potom, čo sa týka samotného toho, prečo som povedal, že dnes sa zaoberáme tak aspektami podnikania, obchodnej činnosti, ako aj životné prostredia, tak to je preto, že snažíme sa v rámci tej cestovnej mape o efektívnosti prírodných zdrojov riešiť skutočne zásadné e, problémy e, v budúcnosti v Európe. Mnohé európske štáty sú v súčasnosti zadlžené. Ak chceme mať e, primeranú a správnu odpoveď, tak sa nám to nepodarí vyriešiť bez podpory hospodárskeho rastu. Ak chceme riešiť primerane túto otázku, ako zabezpečiť hospodársky rast, je nutné sa zamerať pre všetkým na konkurenteschopnosť Európskej únie. Takže musíme si uvedomiť, že tu spočíva veľký problém tieto veci, ktoré my navrhujeme, ako lepšie využívanie zdrojov, inteligentnejší spôsob využívania zdrojov, to je tá hlavná otázka, ktorá vlastne nám pomôže výjsť tých problémov, ktoré tu máme aktuálne. Pevne verím, že sa na tom zhodneme. Pán Gerben Jan hovoril o tom, ako významne stúpajú ceny. Áno, to je úplne iný trend, ako bol v 20. storočí. To si musíme uvedomiť tie ceny, ktoré sa týkajú surovín, vtedy dochádzalo k neustálom poklesu cien surovín s, výnimka, s výnimkou prvej a druhej svetovej vojny a potom, keď došlo k ropnej kríze. V prvom desaťročí 21. storočia je to iba naopak. A keď si uvedomíme to, že Európa je veľmi závislá na dovozoch a keď zohľadníme aj to, že v rámci nákladovej štruktúry toto zohrá významnejšiu úlohu ako náklady na prácu, tak je samozrejme iba logické si uvedomiť, že, to, čo, že toto prebieha na úrovni podnikov. Oni jednoducho sa zameriavajú na inovácie, ale nielen v oblasti e, práca, práce, narábanie s pracovnou silou, ale snažia sa zefektívniť aj využívanie prírodných zdrojov. Takže to je to, o čom hovoríme. Hovoríme o niečom, čo je centrálnou súčasťou tých problémov v Európe a to veľmi aktuálne a musíme si uvedomiť, že o tomto vlastne hovoríme. Pevne verím, že keď schválime novú legislatívu, tak e, budeme tam mať predovšetkým tieto aspekty a síce to znamená, že sa zameriame na tie správne časti, primárne časti priemyslu, ktoré potrebujú jasné stimuly, jasné signály, aby vedeli, že to je tá cesta, ktorou chceme ísť a že to je to, o čom dnes hovoríme. Preto som veľmi rád, že ten cieľ, ktorý bol stanovený ako pomerne vysoký, ostal skutočne nezmenený. A na záver, dovolte, aby som sa skutočne srdečne poďakoval celému Európskom parlamentu, špecificky pánovi Karlovi Heinzovi Florencovi. Skutočne sme mali výbornú spoluprácu, jeho znalosti a jeho chápanie problematiky boli skutočne na tej úrovni, že bolo možné spolupracovať ruka v ruke. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz by som dala slovo pánovi spravodajcovi, pán Florenc nech sa páči, máte možnosť ukončiť rozpravu. Ďakujem pekne. Myslím si, že pán komisár, celkovo sme trafili ten klinec po hlavičke s tým, že sme skonštatovali, že je možné vytvoriť vlastne v Európe tretiu priemyselnú revolúciu. Sice ak pochopíme, že udržateľnosť je e, určitá šanca pre náš priemysel. Hovorili ste o prírodných zdrojoch a tu sme sa dostali k jednej myšlienke, ktorá sa dnes veľmi nespomínala, a síce som zabudol na tie ľudské zdroje, ktoré mám ja k dispozícii pri mojej práci. A pán, pán Filip, vy ste skutočne pracovali na, v plnom nasadení. Skutočne ste v rámci tejto otázky zohrali veľmi dôležitú úlohu. Chcem sa vám za to poďakovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Florenc. Vážené dámy, vážení páni, rozpráva k téme Florenca týmto končí. Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00 na poludne. Prosím.